počas ďalšieho predsedovania, aby ste boli tak dobre organizovaní, ako tomu bolo dnes večer. Ďakujem. Pani komisárka, ja sám sebe zaprajem toľko, aby tá spolupráca medzi parlamentom a komisiou ostane rovnako dobrá, ako e, bolo preukázané počas dnešného večera. K tejto téme máme jedno jediné uznesenie. A tým by som chcel uzavrieť tento e, bod. Zajtra budeme hlasovať o tejto téme. Prajem vám dobrú noc. A zajtra pokračuje plenárne zasadnutie 17. júna o 9. hodine ráno